prípade. Verím, že text, ktorý sme spolu s kolegom spravodajcom vypracovali, bude veľkým krokom pre pracovníkov z tretich krajín. Ďakujem. Prajme veľa úspechov, pani poslankyňa. Týmto končím túto rozpravu zajtra o 12.00 prebehne hlasovanie. Ďakujem vám veľmi pekne a budeme teraz pokračovať ďalším bodom správa Kloda Moralesa o smernici, e, ktorá sa týka rozšírenia pôsobnosti smernice 2003-109 na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Takže slovo dávam pánovi spravodajcovi. Nech sa páči 4 minúty. Ďakujem pekne, pán, pán predseda. Obávam sa, že tak, keď začnem s prvým odsekom môjho úvodu, zostaneme tu len vy, ja a pani komisárka v celej tejto sále. E, Uznávam vás, tých, ktorí ste zostali. Samozrejme, že tu je koordinátor z EPP, tých by som, ehm, na tých by som nemal zabudnúť. Nemal som si minúť rečnícky čas na to, že to robím, ale chcem vám všetkým poďakovať, že tu ste a že tu zostávate aj v tejto nočnej hodine. Pani komisárka, myslím si, že tento návrh je, je dokumentom, kde ste vy a rada urobili naozaj veľmi dobrý kus práce. Zachránili ste návrh, e, ktorý chráni pozíciu tých, ktorí nemali byť nikdy vyčlenení e, z pôvodnej smernice, ktorá hovorila o e, občanoch s dlhodobým pobytom v rámci Európskej únie. Bola tu možnosť urobiť to v roku 2010, ale keďže sme nedokázali dosiahnuť dohodu, nepodarilo sa nám opätovne vrátiť túto chybu. Takže ja som naozaj veľmi rád, že dnes e, môžem pokračovať v práci, ktorú robil môj, e, môj predchodca v našej skupine, že sa nám konečne podarilo dosiahnuť dohodu. Som naozaj veľmi vďačný rade. Hovoril som to už na začiatku. E, neboli tu prítomní. Keby tu boli prítomní, tak by som im chcel poďakovať aj osobne. Pretože počas belgického predsedníctva sa nám dokázalo, do, podarilo napredovať adekvátnym spôsobom a za to som vďačný. Tento návrh prinesie priamy priamy profit pre všetkých požívateľov ochrany, ktorí boli v Európe dlhšie ako 5 rokov, ale v súčasnosti sa nemôžu stať dlhodobými rezidentami. Konečne ukončíme ten difer- to diferenčné zaobchádzanie medzi rôz- krajinami z iných, kr- s občanmi z iných krajín a takýmto spôsobom im poskytneme väčšiu istotu ohľadom ich budúcnosti v EÚ. Hlavná téma pre rokovania e, sa týka vypočítavania toho obdobia e, na, na získanie pokrytia. My sme navrhovali, aby táto procedúra bola zjednodušená a znížená znížený ten počet rokov. Tomu však rada namietala e, obávali sa toho, že azylová procedúra môže trvať mnoho rokov v niektorých členských štátoch. E, narušil by sa celý tento proces. Kompromis, ktorý sme e, dosiahli, bol ten, že minimálne polovica trvania azylovej procedúry bude zobrať do úvahy. Ak procedúra bude trvať menej ako 18 mesiacov, zoberieme do úvahy celé toto obdobie. Nechcem ísť do témy korelačných tabuliek, ale bohužiaľ musím. Musím čo si v tejto téme povedať hoci by som aj nerád. A to, čo chcem povedať, je, že chceme vyzvať inštitúcie, aby dosiahli horizontálnu dohodu o týchto témach. Najmä rada si musí uvedomiť dôležitosť korelačných tabuliek e, pri dohľade na implementáciu legislatívy. Mali sme tu naozaj veľmi citlivú a zložitú pozíciu, v rámci ktorej e, viacero našich pozícií a, a dokumentov, ktoré sme schvalovali, mohli byť omeškané kvôli tejto téme. Som naozaj veľmi rád, že rozsah tohoto návrhu vlastne umiestňuje utečencov a požívateľov ochrany do rozsahu pôsobnosti. Je veľmi dôležité, aby sme rozšírili štandard ochrany a zároveň aby sme e, zabezpečili práva a ochranu práv pre obe tieto skupiny. Táto dohoda zároveň obsahuje mnoho zábezpiek proti zneužívaniu. E, užívateľia tejto ochrany už nebudú môcť cestovať medzi členskými štátmi. Je veľmi dôležité, aby zázemie e, týchto e, požívateľov ochrany nebolo nikdy zabudnuté a práve preto členské štáty do e, povolenia trvalého pobytu budú musieť uviesť tieto, tieto veci a mali, musia informovať ostatné členské štáty v prípade prípadného vyčlenenia alebo vylúčenia spod ochrany. Rovnako, tu, rovnako vlastne e, v rámci národných ustanovení hovoríme aj o tom, že e, povolenie trvalého pobytu musí byť adekvátnym spôsobom e, upravené, aby sme sa vyhli takémuto zneužívaniu. Zároveň sa snažíme dodržovať princíp rodinnej jednoty, najmä pri, najmä pri vyčlenení alebo spod ochrany a zároveň pri, pri zbavení tejto osoby ochrany, aby, sa to, aby to nebolo automatické pre zvyšok rodiny. Hovoríme tu o e, tom, že je veľmi dôležité nájsť automatickú formu spolupráce medzi tými troma inštitúciami v rámci novej e, spolupráce a pod záštitou Lisabonskej zmluvy e, vyčerpal som svoj čas, ale chcem iba povedať, že ukazuje sa, že dokážeme dosiahnuť dohodu s členskými štátmi pri progresívnej azylovej legislatíve. A opäť chcem poďakovať svojim tieňovým spravodajcom v celého prierezu skupín pani Nedečeva, pani e, Cecílii Wikström a ostatným kolegom, ktorí nám pomohli dosiahnuť túto dohodu. E, som veľmi rád, že to že to, čo prebiehalo, bol naozaj veľmi príjemný trialóg a to samo o sebe nie je oxymoron. Takže som veľmi rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť až do tohoto štádia. Ďakujeme pekne, pán poslanec. A teraz opäť dáme slovo pani komisárke Malstremovej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené eh, poslanci, dámy a páni, medzi nami eh, chcem začať tým, že poďakujem spravodajcovi Európskemu parlamentu Klodovi Moraesovi za vynikajúci kus práce. Eh, vy a váš tým, tenevý spravodajcov, ste urobili dobrú prácu, podarilo sa nám dosiahnuť dohodu. Parlament, komisie a rada, aj minister bol v tomto smere veľmi nápomocný tento kompromisný návrh, ktorý sme dosiahli, je veľmi dobre vyvážený text a je dobre v súlade s návrhom z roku 2007. Rozšírenie štatútu dlhodobých, e, dlhodobých e, osôb s dlhodobým pobytom zabezpečí vysokú úroveň ochrany a zároveň právnu istotu pre utečencov v Európe a zároveň to vytvorí priestor pre lepšiu integráciu do našej spoločnosti toto je zároveň prvý stavebný e, kameň nášho balíčka. Prvých šesť e, prvkov, je to súčasť prvých šiestich balíkov legislatívy a je to prvý krok e, smerom k nášmu spoločnému cieľu, aby sme mali spoločný európsky azylový systém do roku 2012. Vyšleme tým silný politický signál, že dokážeme dohodnúť a že vieme prijať tieto zložité, ale nevyhnutné rozhodnutia a že dokážeme napredovať v tejto, tejto téme a že sme všetci rozumní a konštruktívni. A práve za to vám chcem poďakovať čo sa týka tej známej témy korelačných tabuliek. Komisia v tomto smere urobila vyhlásenie na pôde rady a rada by som ho prečítala s vašim dovolením. Komisia pripomína svoje záväzok smerom k zabezpečeniu toho, že členské štáty budú vytvárať korelačné tabulky, v rámci ktorých budú spájať transpozičné ustanovenia s európskou smernicou a korelovať ich komisii s cieľom transponovať európsku legislatívu v smere záujmov občana, lepšie legislatívy a zvýšenia právnej transparentnosti a zároveň, aby sme zlepšili eh, šírenie týchto ustanovení a zároveň súlad národnej legislatívy legislatívy s európskou legislatívou. Komisia lutuje, že tu nedostatok legislatívy, ktorá je v súlade s našim návrhom o dlhodobých e, povoleniach pobytu a zároveň, že nedošlo k záväznému, e, že členské štáty nedostali svojmu záväzku. Komisia vyzýva, aby boli okamžite schválené e, nevyhnutné legislatívne dokumenty v súlade e, s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt a zároveň aj v súlade s korelačnými tabulkami, ktoré sú v texte e, s relevantnými úvodnými ustanoveniami, ktoré majú členským štátom pomôcť zaviesť túto prax. Komisia, ktorú má ale komisia v tomto smere nebude považovaná za precedens. Komisia práve preto s cieľom hľadania spoločného riešenia s radou a Európskym parlamentom budeme sa snažiť nájsť riešenie pre túto spoločnú horizontálnu tému na tom sa dokážeme dohodnúť, ale je dôležité, aby to bolo v protokole, aby to tu zaznelo a aby to bolo aj vo formálnej diskusii, že komisia opätovne opakuje tento argument. V každom prípade k tejto konkrétnej správe chceme povedať, že je veľmi dôležité, aby sme dosiahli dohodu a chcem vám všetkým poďakovať za váš príspevok k tejto debate. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárke. A teraz v mene frakcií odoznejú vyjadrenia, predovšetkým v mene PPE. Mariane Delčeva. Nech sa páči, máte dve minúty. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán... Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Rada by som sa poďakovala pánovi spravodajcovi Moraesovi za vynikajúcu prácu. Chcem tiež poďakovať za príkladnú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a s radou. Táto správa je veľkým krokom e, vpred e, smerom k dobrému systému pre osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Som veľmi rada, že sa nám podarilo posunúť dopredu túto problematiku. Azylový balíček je oveľa širší. Musíme pracovať, nemôžeme poľaviť. Kooperatívny prístup rady je tiež veľmi dôležitý. Toľko som chcela povedať na úvod. E, čo sa týka zásadných vecí, nechcem opakovať, čo povedal spravodajca, ale chcem sa vrátiť k dvom bodom. Význam integrácie občanov tretich krajín v našich spoločnostiach. Migranti, ktorí prichádzajú do našich krajín, sú veľkým prínosom pre našu ekonomiku. Avšak nemôžeme prijať všetkých za akýchkoľvek ľubovoľných podmienok. Pán predseda žiada e, rečničku, aby hovorila pomalšie. Osoby, ktoré e, žijú 10-15 rokov v krajine a stále ešte nehovoria jazykom krajiny, v ktorej žijú, ako majú byť aktívne v tejto krajine, ak nedokážu komunikovať. Ako môžeme chcieť, aby sa neuchýlili ku komunitarizmu, aby sa neuzatvárali e, do seba? Dôležitá je komunikácia, pretože cez jazyk sa zoznamujete s kultúrou a s dejinami príslušnej krajiny. Pán predseda, chcem vyjadriť svoje sklamanie nad tým, že rada nesúhlasila so zaradením korelačných tabuliek do textu nemôžeme e, e, nechať skrachovať celé rokovania len kvôli tomuto faktu, ale položme si otázku, kedy e, sa rada prestane pridržať len svojich výdobytkov a kedy prestane brániť nám presadzovaniu dobrých vecí máme predsa naše práva. Komisia naozaj nemôže vedieť, či tie texty boli skutočne všetky transponované. Prečo potom pôsobíme e, legislatívne, keď nám to takto Maria. Chcem sa vám poďakovať a na našu podporu sa môžete spoľahnúť. Ďakujeme pekne. Slovo má, teda v dôsledku toho, že pani Flašiková Beňová nie je prítomná, slovo má pani Cecilia Nikström, ktorá prehovorí v mene Alde. Nech sa páči, máte dve minúty. Cecília. Pani Cecília, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa najprv poďakovala pánovi spravodajcovi Klodovi Moraesovi. Ako obvykle eh, pracoval vynikajúco a kvalitne a považoval za veľmi dôležité sústrediť sa najmä na humanitárne princípy tejto problematiky. E osoby požívajúce medzinárodnú ochranu eh, ktoré eh, požiadajú o udelenie povolenia na pobyt. Sú osoby, z ktorých mnohé sú v domácich krajinách stíhané. Nachádzajú sa eh, vlastne v podobnej situácii ako utečenci zostanú eh, v určitej krajine po určité obdobie eh, do 5 rokov. Rada však chcela zvoliť iné riešenie, inú cestu a to mi je veľmi ľúto je dôležité, aby aj ich rodinní príslušníci eh, osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu mohli žiť v miery. Je potrebné rozhodnúť sa, eh, či prídu s tou osobou eh, k nám alebo nie. Dúfam, že parlament príjme tento dokument. Je mi veľmi ľúto, že rada nesúhlasila s korelačnými tabuľkami Myslím si, že by sme mali pokračovať v práci na tejto problematike ďalej v rámci vypracovávania celkového azylového balíčka. Dúfam, že aj rada e, bude e, spolupracovať, pretože musíme dodržať spoločnú lehotu a to je rok 2012. Ide o to, aby sme našli paneurópsku pozíciu v azylových a migračných otázkach, pretože v opačnom prípade slovo solidarita nebude bude naplnené skutočným e, významom. Ďakujem pánovi e, spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu a za excelentnú spoluprácu. Ďakujem. Aj my veľmi pekne ďakujeme za toto vyjadrenie a nakoniec ešte dávame slovo e, zeleným a ALE pani Judith Argentíny. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Minulý týždeň sme boli eh, s výborom pre občianske slobody. Na návšteve v Atenách hovorili sme s Mahmutom 26-ročným e, e, mladým mužom z Eritreji, ktorý e, cez Grécko pricestoval do Holandska, kde chcel zostať, pretože tam má známych, ale bol poslaný späť do Grécka. Ak um, požívate štatút utečenca v Grécku, to ešte neznamená, že, môžete, že môžete voľne cestovať. Um, to môžete len, keď um, máte grécké štátne občianstvo. A mladí ľudia ako Mahmud majú tým pádom samozrejme problém a síce problém, že nemôžu prekročiť hranice e, krajiny, e, do ktorej utiekli. Takže dúfam, že situáciu zlepšíme. Teším sa, že Európsky parlament e, sa začal zaoberať touto záležitosťou a Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť dobrý azylový balíček. Mahmud by totiž rád žil v Holandsku a ak ehm, odhliadnem od problematiky korelačných tabuliek, treba si uvedomiť, že ehm, tento mladý človek má predsa právo rozhodnúť sa, v ktorej krajine chce žiť. Takže tieto veci musia byť konečne vyriešené, takže ďakujem kolegovi, že sa touto problematikou konečne začal zaoberať. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo pánovi Busutilovi. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať a zablahoželať spravodajcovi. V prvej miere súhlasím s touto správou a vlastne prináša nové práva tým, ktorí sa uchádzajú o medzinárodnú ochranu vrátane utečencov. A je dôležité, aby sme ľuďom, ktorí prichádzajú z iných krajín, ktorí e, nakoniec 5 rokov žili legálne v krajine EÚ, aby teda mali tie práva. Samozrejme, tieto problémy poznáme aj z vlastnej skúsenosti. Aká je táto situácia s takýmito e, takýmito osobami, pristahovalcami alebo utečencami. Viem, že v niektorých krajinách sú proste e, veľké počty ľudí a tam uviaznú. V niektorých krajinách je situácia lepšia, v iných horšia. A Taliansko je jednou z nich. A nakoniec e, sa bežne čaká 5 rokov na to, kým sa udelí to právo. A vlastne majú k dispozícii dlhodobý teda právo na dlhodobý pobyt tieto osoby a myslím, že Malta, Grécko, Cyprus a ďalšie krajiny vlastne môžu benefitovať z takejto novej situácie. Takže ide o to, aby tento zákon bol ešte lepší. A potom vlastne je dôležité, aby títo ľudia nemuseli čakať na to povolenie až 5 rokov ale aby ho dostali hneď. Chcem poďakovať pánovi Moraesovi, že tento fakt uznal a skutočne, aj keď symbolicky je o tomto aj zmienka v príslušnej časti správy. Ďakujem pekne kolegovi. Teraz dávam slovovi, slovo pánovi Ivanovi Enčiu z Rumunska. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako už hovoril aj kolega eh, Claude Moraes, eh, táto téma je skutočne komplikovaná, sofistikovaná. Chcem mu poďakovať za vynikajúci kus práce, ktorý urobil eh, ako koordinátor v rámci nášho výboru LIBE pre prípada mi naozaj veľmi vhodné a veľmi správne, že táto smernica sa konečne dostáva do finálneho štádia, že konečne diskutujeme o zrovnoprávnení postavenia osôb s dlhodobým povolením pobytu Hovoríme o osobách, ktoré majú medzárodnú ochranu v rámci eh, našej pôsobnosti. Takéto osoby v súčasnosti jednoducho nemajú adekvátnu, eh, adekvátnu ochranu, pretože eh, nemôžeme im dať plné práva na základe dlhodobého práva na pobyt a hoci to môžu napríklad používať iní občania tretich krajín, ktoré majú iný štatút pobytu. A dĺžka pobytu a to všetko a výpočet tejto, tejto lehoty musí byť robený bez akékoľvek diskriminácie a jedinou podmienkou by mal byť vlastne predchádzajúci legálny pobyt. A to je práve to, čo vytvárame pre e, migrantov z tých krajín. V každom prípade je veľmi dôležité, aby sme do, do úvahy zobrali jednak dĺžku pobytu v Európskej únii tejto osoby od momentu, keď žiada o medzárodnú ochranu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme nestrácali, e, nestrácali mysle aj skutočnosť, že tieto osoby sú veľmi zraniteľné. Môžu byť vystavené nebezpečenstvu, keď opustia Európsku úniu, pretože prídu o medzárodnú ochranu a môžu čeliť veľkým rizikám. Musíme vždy rešpektovať ich e, ľudské práva, ich slobodu, ochranu ich života a nemali by sme ich zbaviť ochrany bez adekvátnych dôvodov. E, samozrejme je veľmi dôležité, aby sme zároveň dokázali adekvátne podložiť každý prípad, prípad zbavenia medzárnej ochrany alebo nepodenia danej osoby. E, je dôležité, aby táto téma tvorila súčasť širšieho balíčka legislatívy, ktorý bude pojednávať, ktorý sa bude vysporiadávať s problémom, s problémom migrácie v celej Európe. Teraz dávam slovo v rámci procesu Catch the Eye. Vlastne tu máme momentálne jedného prihláseného, pán Obermajer. Máte jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Tuto správu nevidím cez rúžové okuliare, ale e, vidím tam obavy, ktoré majú naši obyvateľia, pretože po piatich rokoch pobytu v členskom štáte budú mať e, možnosť trvalo sa zdržiavať v celom, na celom území Európskej únie. E, takže po piatich rokoch môže kedykoľvek podľa vlastnej vôle odcestovať e, do inej krajiny a určite sa usídli dlhodobo tam, kde sú vysoké sociálne štandardy a bude to mať za následok sekundárnu migráciu a zneužívanie. Aj ten, e, to započítanie piatich rokov je problematickou vecou, e, pretože dochádza stále ešte k predlžovaniu týchto konaní. Členské štáty s vysokou sociálnou úrovňou, ktoré tak či tak už majú problémy, by, sa, eh, by boli konfrontované s ešte väčšou záťažou. Takže eh, táto správa z môjho pohľadu je skutočne veľmi kritická. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a tým sme dospeli k záveru rozpravy. Dovolím si odozdať slovo pani Cecílii Malström v mene komisie. Vážený pán predseda, nie je veľmi čo dodať. Je to veľmi široký koncenzus a veľká podpora pre tú prácu, ktorú urobil pán Moraes v tejto veľmi dôležitej téme. Opäť chcem len slúbiť pánovi Moraesovi a ostatným, že pre nás to je veľmi dôležitý stavebný blok a pevne verím, že dostaneme silnú podporu. A z nášho pohľadu je to prvý krok e, smerom k našej spoločnej ceste k cieľom v roku 2012 a k spoločnému azylovému balíčku. A pevne verím, že tento duch konštruktívnej spolupráce e, tu zostane budeme potrebovať vašu podporu a spoliehame sa na ňu. Ďakujem pekne a dobrú noc. Ďakujem pekne, pani komisárka, hovorí pán predsedajúci. No a v neposlednom rade dávam slovo pánovi Moraesovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A opäť aj vám, pani komisárka, za vašu prácu v tejto téme. Jeden z dôvodov, prečo sme teraz mali možnosť eh, vykročiť a urobiť tento prvý krok smerom k azylu, a ktoré sa zajtra snáď uzavrie pri hlasovaní a pevne verím, že záverečné hlasovanie bude pozitívne. Hoci azyl je jednou z tých hlavných citlivých tém pre túto snemovňu, myslím si, že ako aj pán Busutil vysvetlil, ako to je citlivé pre malú krajinu, a práve pre nich je veľmi dôležité, aby každý prvok legislatívy, ktorý bude hovoriť o azyle, aby nemal neproporcionálny dopad, a to nielen na malé krajiny, ale predovšetkým aj na krajiny v nárazníkovej zóne, ako je napríklad Grécko. Mali by sme byť veľmi opatrní, ako sme boli opatrní aj pre, pri tejto správe, hoci niektoré prvky vo vysvedujúcom memorande neboli, eh, je nevyhnutné, aby eh, tie témy, ktoré sú citlivé, aby sme s nimi aj citlivo zaobchádzali. A pani e, Nedolčeva spomenula otázku integrácie, pani Wikström spomenula otázku rodinných príslušníkov a, um, a otázku domáceho násilia a ďalších tém. To všetko e, by sme mali zač- začleniť a dokázali sme to začleniť. A práve keď máme takéto rokovania a keď diskusie prebiehajú uspokojivo aj na vysokej úrovni, aj na pôde rady, aj na komisie, tak je to práve aj tá práca, ktorú robíme tu e, v parlamente s našimi kolegami. A pani Sargentini naozaj si myslím, že korlačné tabulky boli mimoriadne dôležité. A azyl, uchádzači o azyl čakajú na korlačné tabulky. To je asi ten najviac nečakaný mm, dopad a naj, najnečakanejší lobbying pre korlačné tabulky. Takže pevne verím, že to bude počúvať aj rada. A opäť chcem poďakovať svojim kolegom za ich podporu pri príprave tejto správy, ktorá prišla po takom dlhom čase. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolega. A dovolte mi oznámiť, že rozpráva je ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra o 12.00. Lúčime sa aj s pani komisárkou. A teraz prejdeme na otázky regionálnej politiky. Vlastne príde spoločná rozprava. Spravodajcom, spravodajcom je pán Luhan. Petru Konstantín Luhan.